Dobré ráno, kolegovia. Mohli by sme začať. E, vážení kolegovia, e, náš slot od dvoch do 5.30 bol zrušený. No a teraz by som vás chcel požiadať, aby ste schválili program, ak nie sú žiadne námietky. No, takže zatiaľ nevidím žiadne námietky a mm, preto by som vám chcel povedať, že e, všetky jazyky sú dnes dostupné okrem lotištiny a irštiny. Tu máme odporúčania, pokiaľ ide od odporúčania e, podľa pravidla 2.1.4. To bolo posunuté na 1. januára 2020, takže e, tieto záznamy z tohto stretnutia nájdete v zápisoch. Potom tu máme Ondreja Kovárika, ktorý bol nominovaný ako spravodajca za Líbe, pokiaľ ide o rozhodnutie rady o dohode medzi Republikou Bieloruskou a EÚ, pokiaľ ide o zrušenie vízovej, vízovej povinnosti správa o implementácie EPP tam bol nominovaný spravodajca za AFET mandát rokovaní o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom. Dvadsať, dvadsať lomeno, dvadsať, dvadsať tri. podporujete toto rozhodnutie koordinátorov, pokiaľ ide o toto toto pravidlo 2.1.4 a teraz môžeme prejsť už na bod číslo 3 a to je otázka na písomné zodpovedanie E 00251519, ktorú komisii adresovala Cornelia Ernst. Ide o európsku kontrolu migrácie v Maroku. Vážení kolegovia, prvý bod nášho programu sa týka otázky na písomné písomné zodpovedanie. Ide o európsku kontrolu eh, migrácie v Maroku. Túto otázku predložila pani Ernst zo skupiny GUE 1. augusta 2019. Eh, Zatiaľ sme však neodržali žiadnu odpoveď podľa odseku 138. Podľa odseku 5 tohto pravidla 138 sa koordinátori rozhodli, že o tejto otázke sa bude rokovať dnes na výbore LIBE a komisia bola vyzvaná, aby poskytla odpoveď Teraz eh, tu máme riaditeľa pre strategické a všeobecné záležitosti v jednotke pre medzinárodnú stratégiu. A eh, teraz by som dal najprv slovo pani Ernst, nie, prepačte. Na, najprv sa obrátime na komisiu. Kto sa chce vyjadriť za komisiu? E, dobré ráno, dobré ráno, vážení poslanci a pán predseda. Najprv by som sa chcela úprimne ospravedlniť za komisiu za toto omeškanie pri odpovedi na túto otázku. Môžem vás ubezpečiť, že komisia von der Leinová sa obrátila na všetkých eh, členov kolegia, aby venovali takýmto otázkam na písomné zodpovedanie riadnu pozornosť a tiež bol už spustený proces na prijatie odpovede na túto otázku na písomné zodpovedanie. Takže tú odpoveď oddržíte čoskoro, ale predtým vám poskytnem ústne nejaké indikácie. My podporujeme za Európsku úniu národnú migračnú stratégiu v Maroku, ktorá eh, je platná už od roku 2014. Eh, je tam 342 miliónov eur, ktoré sú na to alokovaní a to má chrániť migrantov, vrátanie prístupu k právnej pomoci, posilnenie migračnej politiky na miestnej a lokálnej úrovni, tiež podporovanie dialógu o migrácii, lepšie riadenie migrácií, vrátanie e, poriadkov migračných, ako aj e, pašovanie ľudí a obchodovanie s ľuďmi tento balík, ktorý bol vyčlenený v roku 2019. V roku 2019 tam boli aj 4 milióny a to bolo zamierené na program, ktorý má podporovať implementáciu Marockej národnej stratégie, ktorá sa týka um, riadenia migrácie a potom dvoch projektov, ktoré implementujú uh, agentúry členských štátov, ako aj medzinárodné agentúry, ktoré poskytujú školenie a zariadenie pre riadenie na hraniciach. Pokiaľ ide o tieto zariadenia, to sa týka e, väčšinou automobilov, potom e, transportu medzi, e, nie, na, po, nie po cestách, potom kamery, gps ale sa to týka aj sanitiek. No a tiež samozrejme IT zariadenia, forenzné zariadenia zariadenia. Tieto viaceré projekty prispievajú k zlepšeniu spolupráce Európskej únie s Marokom, aby sme dosiahli partnerstvo a dialog vo viacerých oblastiach, ktoré sa týkajú migrácie a bezpečnosti. Eh, diskusie už prebiehajú s marockými orgánmi za účelom prehlbenia spolupráce a vzájomnej angažovanosti v oblasti migrácie ako súčasť širšieho strategického partnerstva. Európske a marocké orgány hľadajú ďalšie možnosti spolupráce s agentúrami Európskej únie. Tu by som spomenula um, agent, uh, agentúry ako Europol, ako agentúru uh, pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Takže toto spadá do politík spolupráce s tretími krajinami, kde chceme využiť všetky nástroje, tak obchodnú vízovú politiku a mm, tu chceme dosiahnuť partnerstva, ktoré sú na prospech obom zúčastneným stranám. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne predstaviteľke komisie a teraz by som sa obrátil na pani Ernst, ktorá predložila túto otázku na písomné zodpovedanie. A ak by aj ostatní poslanci sa chceli vyjadriť, nech sa páči, ale chcel by som vás upozorniť, že máte maximálne dve minútky. Nech sa páči, máte slovo. Ja možno nebudem potrebovať tak dlho. Ja by som chcela vedieť z vašej strany, nakoľko sa využívajú prostriedky EU na stavbu múrov na hraniciach a potom aj tieto zariadenia, či sú tu nejaké nejaká kombinácia medzi prostriedkami, ktoré poskytuje španielská vláda a Európska únia a či sa tieto prostriedky môžu využívať aj na stavbu múrov na hraniciach, no a potom aj to protiplnenie zo strany mm, Maroka, ktoré očakáva Európska únia. Vedeli by ste mi konkrétne povedať, aké rokovania, aké rozhovory prebiehajú, aké je protiplnenie zo strany eh, marockej strany strany mm, znamená to, čo to teda konkrétne znamená, čo robia, um, čo robí marocká strana. A to, čo ste nám povedali v tom prvom úvode, uh, by nás veľmi potešilo, keby ste nám to poslali aj v písomnej podobe, aby sme vedeli na základe toho pracovať ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Ernst. Pani Sporek. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám otázku, ktorá sa týka ochrany ľudských práv. E, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných prostriedkov Európskej únii, Um, tu bolo zistených 340 chýb roku 2018 79 uh, na tých príjmacích účtoch 79% a v roku 2019 uh, eh, boli zachytení migranti bez dokumentácie, potom ich tam zadržiavali niekoľko hodín, odobrali im otlačky prstov a potom ich dali do uh, autobusov. No a v niektorých prípadoch museli mať aj zaviazané ruky, boli nútene presunutí a toto bolo niekoľko kilometrov, kým sa dostali do mestských aglomerácií. No a potom, aká je tu podpora z európskeho rozpočtu a mňa by zaujímalo, či Európska komisia sleduje situáciu cudzincov a dodržiavanie ich ľudských práv a či v tejto oblasti spolupracuje s marockými orgánmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto slovo? Už sa nikto iný nehlási o slovo, takže by som sa vyjadril aj ja. Tiet, táto otázka, ktorú adresovala pani Ernst komisii, je mimoriadne dôležité a členovia výboru LIBE si zaslúžia odpoveď najviac. By nás zaujímalo, ako sa tieto finančné prostriedky využívajú. Ja by som tiež chcel počiarknúť, že je to veľmi podobné ako naša spolupráca s Tureckom a práve aj táto spolupráca s Marokom je veľmi dôležité, pokiaľ ide o prevenciu, migráciu a kontrolu migrácie na hraniciach kontrola mm, a spolupráca s Marokom môže pozastaviť toky migrantov z Afriky do Európy. To je veľmi dôležité a musíme sa naozaj zamerať aj na snahy tejto krajiny. V roku 2019 Maroko zabránilo 74 tisícom ilegálnych prestupov na hraniciach a to je znamená 60-percentné zníženie. Okrem toho, minulý rok Maroko zachránilo okolo 19 500 ľudí na mori. EPP podporuje mm, ešte mm, ráznejší prístup krajín k tomu, aby zastavili ilegálnu migráciu. Je tiež dôležité vedieť, že readmisie musia byť opätovne zavedené návraty týchto ilegálnych migrantov a to potom zníži migračný tlak. Čo je tiež dôležité je, za, zaviesť efektívne návraty, návraty zamietnutých žiadateľov o azyl a musíme využívať tento pákový efekt voči tretím krajinám na základe stimulov, ale tieto stimuly musia mať jasné podmienky, pokiaľ ide o readmisie a návraty. Je potrebné robiť periodické hodnotenie takejto spolupráce, aby sme zaviedli nové e, stimuly alebo využívali negatívny pákový e, efekt. No a teraz by som sa obrátil opätovne na komisiu, aby zodpovedala otázky, ktoré tu odzneli zo strany kolegov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem, vážení poslanci, za tieto veľmi dôležité otázky. Dovolte mi, a aby som vám poskytla trošku informácie z pozadia, aká je spolupráca s Marokom, pokiaľ ide o migráciu. To trvá už niekoľko rokov. Partnerstvo o mobilite bolo podpísané s Marokom v roku 2013 a to načetlo rámec našej spolupráce v tejto oblasti. Tento rámec bol nedávno opätovne potvrdený s spoločnou deklaráciou medzi EÚ a Marokom v júni minulého roka. A Európska podpora voči Maroku na základe programu, ktorý sme vypracovali už v minulosti, je súčasťou tohto dialogu a je potrebné ho vnímať v tomto kontexte, tohto partnerstva medzi EÚ a Marokom. Táto spolupráca v oblasti migrácie sa týka aj ostatných oblastí migrácie, respektíve všetkých oblastí, teda nelegálna migrácia, obchodovanie s ľuďmi, pašovanie ľudí, ochrana eh, tých ľudí, ktorí sú v Maroku a vzbudzovanie povedomia o tom, aké sú tieto cesty veľmi nebezpečné a predovšetky nám ide o to, aby sme zachránili životy týchto ľudí a toto je veľmi dôležité v partnerstvách Európskej únie s tretími krajinami, týka sa to aj Maroka. A v rámci našich nedávnych vzťahov s Marokom sme diskutovali viaceré problematické oblasti e, vrátane tejto spolupráce v oblasti readmisí a riadených návratov. Súčasťou tejto diskusie je aj diskusia o uľahčení vízovej povinnosti. A všetky tieto aspekty, nelegálna migrácia, ochrana hraníc, boj proti pašovaniu ľudí a obchodovaniu s ľuďmi, legálna migrácia a readmisie sú súčasťou našich diskusí a všetky agentúry, ktoré sú činné v oblasti vnútra spravodlivosti, s nami spolupracujú v tej tejto oblasti, aby mohli e, naďalej s nami spolupracovať. Takže tu by som rada počiarkla že pokiaľ ide o financovanie zo strany Európskej únie, žiadne z týchto prostriedkov sa nevyužívajú na výstavbu e, múrov na hraniciach a Európska únia sa mimoriadne e, angažuje v tom, aby sme vám v krátkej dobe poskytli písomnú odpoveď na túto otázku a všetky tieto otázky, ktoré sa týkajú spolupráce s tretími partnerskými partnerskými krajinami sú pre nás veľmi dôležité. E, berieme ich veľmi vážne a všetci poslanci, ktorí sa na nás obrátia, e, sú vnímaní veľmi vážne a zaslúžia si, aby sme im odpovedali písomne. Ďakujem pekne, pani Sipo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Trošku neskoro som sa prihlásila. Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať komisie za poskytnuté odpovede a úplne súhlasím s tým, že migrácia a azyl je širšia otázka a ako len otázka, ktorá sa rieši na Európskej únie, pretože je to viacero krajín, ktorí e, sú hostiteľskými krajinami pre migrantov. To všetko je veľmi dôležité, ale musím povedať aj to, že je mm, dôležité, o aký druh spolupráce tu ide. Čo však nemôžeme akceptovať, že jediným dôvodom spolupráce v konečnom dôsledku je, aby sme sa v Európskej únii vyhli nelegálnej migrácii. To nie je dostatočné. My musíme zabezpečiť, že ľudia, ktorí musia utekať zo svojich domovov, aby mali perspektívu, aby vedeli zmeniť svoje životy a mohli by ste odpovedať aj na otázku, ako možno poskytnúť e, legálne možnosti týmto ľudí, e, ľuďom, ktorí musia utekať zo svojich domovov. Keď je niekto utečencom a keď musí utieť zo svojej krajiny, nemá legálnu možnosť. Čiže my musíme odpovedať aj na túto otázku, lebo aj to bude pozitívny signál dnes ráno. Predstavitelia miestných e, Eh, orgánov miestnych zastúpení obcí prezentovali svoju vôľu, že by príjmali eh, utečencov napríklad z Mórie a toto by mohli poskytnúť aj iné krajiny, keby aj ostatné krajiny toto poskytli a pripojili sa k tejto ponuke, už by to bolo určite napomocné. Ďakujem pekne, pani sypel. Ešte niekto sa hlási o slovo? Thank you, thank you this, uh, this Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Áno, uh, Európska komisia naozaj verí uh, v to a aj tak konáme, že musíme podporovať týchto ľudí, ktorí utekajú pred trestom vo svojej krajine. Toto je náš hlavný cieľ a týmto sme sa zaoberali v posledných rokoch, keď sa pozrieme aj na konflikty v našom okolí. A bola tu jedna vec, ktorá tu odznela. Je to temer, je to temer 2 miliónov legálnych utečencov z Maroka, ktorí žijú v Európskej únii a v rámci tohto partnerstva sa spoločne s týmito krajinami zameriavame na to, aby sme ponúkli programy pre týchto utečencov, režimy, kde by sa mohli za, zamestnať. Potom tu máme ďalšie pilotné projekty, ktoré sme zaviedli v spolupráci s Marokom. A to je tiež jeden dôležitý aspekt našej spolupráce spolupráce, ktorý obsahuje komplexný prístup tejto myšlienky, eh, aby obe partnerské strany z toho vyťažili, takže to sa týka aj našej spolupráce s Marokom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, teraz už nevidím, že by sa niekto iný hlásil o slovo. No a teraz môžeme prejsť na bod číslo 4. Vážení kolegovia, našim ďalším bodom je prezentácia e, výboru LIBE o služobnej ceste do EU LISA, ktorá sa konala 29. až 30. oktobra 2019. Posledná takáto návšteva sa konala v roku 2016. Odvtedy bolo e, zavedených mnoho zmien, napríklad rozsiahly systém informačných systémov, takže tu e, sme zaviedli viaceré nové systémy, ktoré boli Eh, aj aktualizované, vylepšené. A v tomto kontexte táto služobná cesta bola vynikajúcou príležitosťou na to, aby sme skontrolovali revidovaný mandát, ako aj pracovný program EULISA. Pozreli sme sa aj na tie informačné systémy. Bola tam pani Sabrina Pinedoli a ja. Keď berieme do úvahy, že by sme mali odprezentovať správu e, z tejto misie. Pani Pinedoli sa nemohla zúčastniť dnešného stretnutia, tak by som odprezentoval túto správu ja. Takže niekoľko slov k tejto agentúre. Tá bola založená v októbri 2011 a cieľom tejto agentúry EU LISA je e, implementácia európskych politik v oblasti vnútra a spravedlivosti na základe rozsiahlých informačných systémov. V novembri roku 2018 bol posilnený mandát tejto agentúry na základe základe nového nariadenia 2018 lomeno 26. Naša služobná cesta do EU Líza je v súlade s pravidlami, kde je možné trom poslancom navštíviť Európsku agentúru a raz za dva rokov navštevujeme takéto agentúry a toto bola tretia návšteva tejto agentúry, odkedy začala fungovať v decembri 2012 po prvej. Návšteve bol rozšírený mandát tejto agentúry v roku 2018. Táto služobná cesta sa zameriavala na implementáciu revidovaného nariadenia a prácu Schengen a, a na fungovanie šengenského informačného systému SIS-2, potom Eurodac, Etiodac, ECRIS a potom sme diskutovali aj o výzvach do budúcnosti. Diskutovali sme o dôležitosti implementácie výročného programu, administráciu a rozpočet e, Európskej agentúry. Na druhý deň návštevy nám predstavili aj širokú škálu IT systémov, ktoré agentúra spravuje a taktiež estonské úrady. Navštívili sme Sirene a ešte aj ďalšie systémy, ktoré sa používajú. Navštívili sme taktiež letisko v Talíne, aby sme sa zoznámili s fungovaním systému SIS-2 a VIS na hraničných prechodoch. Taktiež máme, sme videli národné e, systémy vstup-výstup v Estonsku, že to funguje. Videli sme, že všetky systémy sa dobre spravujú a zaznamenáva sa pokrok a agentúra si hrala dobre svoju úlohu taktiež pri zaručovaní účinnosti systémov môžem povedať, že zachovávajú skutočne vysoké profesionálne štandardy. Implementuje rámec EÚ eh, e a taktiež eh, E, rámec pre rôzne e, systémy, ktoré sú používané. Taktiež vítame stále väčšiu dôležitosť agentúry vzhľadom na jej dobrú reputáciu, ktorú si získala za posledných pár rokov. Taktiež by sme mali poukázať na mnohé budúce projekty, ktoré agentúry budú môcť byť zverené. No ale samozrejme, navýšenie množstva úloh pre agentúr by mali z ruka v ruke z navýšených ľudských a finančných zdrojov. A taktiež vítame podporu estonskej vlády tejto agentúre a chceli by sme vyzvať k pokračovaniu tejto podpory. A teraz by som odozdal slovo kolegom, ktorí by k tomu chceli niečo povedať. Už nikto sa nechce vyjadriť asi. Miss Keller, please. Pani Keller. Oui, merci beaucoup, monsieur le, le président. Euh, peut-être Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem len pripomenúť, že výbor LIBE E, plánuje výjazd e, do e, toho mm, operačného miesta v Štrasburgu, kde sa uchovávajú údaje Takže sídlo EULISA a takisto aj e, tie technické e, nástroje, ktoré si budeme môcť prehliadnúť, e, to do seba zapadne. Budeme mať napokon veľmi dobrý prehľad, pokiaľ ide o tie jednotlivé databázy, ktoré sa vytvárajú v, v oblasti EULISA, lepšie, lepšieho poznania toku um, ľudí na hraniciach. Ďakujem, pán predseda. Благодаря ви. Ďakujeme vám. Ešte niekto sa chce vyjadriť? OK. Uh... V tom prípade si urobíme krátku prestávku do 10. a o 10. budeme pokračovať s ďalším bodom. Okay, let's start. 5 red. Takže vážení kolegovia, máme tu ďalší bod programu. veci ohľadom vytvorenia Úradu Európskeho verejného prokurátora EPPO. Budeme taktiež na diskusii mať prítomných kolegov z výboru KONT. Vítam predsedničku výboru KONT pani Holmajer. No ako viete, vytvorenie EPPO vychádza z nariadenia 2017 lomeno 1939, kde sa implementuje posilnená spolupráca ohľadom vytvorenia Úradu Európskeho raného prokurátora a vychádza taktiež z článku 86 smluvy o fungovaní Európskej únie. Tento úrad je zodpovedný za eh, trestné činy eh, zo, zo uvedené v smernici 2017-1371 ohľadom boja proti podvodom e, v záujme e, unijných finančných e, záujmov pri s využitím prostriedkov trestného práva. Táto smernica je teda transplantovaná národnej legislatívy, je to smernica PIF takzvaná. A teraz tu vítam aj pani Kveši ktorá je novou EPPO. Ďakujem, pán e, predseda. V novembri, keď som sa ujala funkcie, tak prvou otázkou bolo, aké máme zdroje, aké potrebujeme zdroje, aby EPPO do roku 2020 e, bolo plne sfunkčnené. Môj prvý list smeroval členským štátom a Žiadala som ich o poskytnutie údajov, ktoré by nám umožnili odhadnúť pravdepodobnú pracovnú zaťaž EPPO za prvý rok fungovania. A dva hlavné parametre, ktoré sme definovali, bol e, počet európskych delegovaných prokurátorov, ktorí by pracovali v účastniacich sa členských štátoch, no a taktiež počet zamestnancov EPPO v centrálnej agentu, v centrálnej kancelárii v Luxembursku. Rozhodnutie ohľadom rozpočtu, toto nie je len technický postup e, pre rozpočtových expertov. Parlament vykoná skutočne veľké politické rozhodnutia. Nebudete rozhodovať len o rozpočtových otázkach, ale, a to je možno najdôležitejšie, o zásadných princípoch, e, za ktorých bude e PPO fungovať. A ja by som rada vysvetlila, akým spôsobom na základe všetkých informácií, ktoré som mala dispozícii na konci minulého roka, no a vzhľadom na načasovanie každoročného rozpočtového postupu, som e, urobila e, odhady na rok 2020 až 2022, pardon, 2021 a predložila som tieto odhady a chcem povedať komisii, že do konca pokiaľ by, eh, dokonca hm, keď nemáme ešte dosačujúce informácie o všetkých členských štátov v tomto ohľade, tak je treba začať pracovať. A rozpočet na rok 2020 pre PPO musí byť eh, veľmi navýšený, no a rozpočet pre 2021 musí byť taktiež prispôsobený. No do kontekcie 17. februára sa stretnem s komisárom Reindersom, s ktorým už som sa stretla viackrát a skutočne sme veľmi srdečne spolupracovali a diskutovali a taktiež s komisárom Hánom, s ktorým sa stretne po prvýkrát, bo je to pre mňa privilegium. A jedna vec je jasná. Hm, môj predbežný ohľad spôsobuje, že, legis, že rám, rámec, e, legislatívny finančný rámec, e, v rámci ktorého EPPO naredenie bolo schválené, je zastaralý. No a Pôvodne sa predpokladalo, že EPPO začne fungovať v roku 2020 s dostatočnými zdrojmi a potom bude v plnej prevádzke v roku 2023 a vtedy budeme byť schopní zvládať asi tisíc rôznych vyšetrovaní. No ale ukázalo sa, že toto nie je pravda. Predovšetkým z principiálneho pohľadu EPPO nemôže fungovať ako regulačná agentúra, E, začať od začiatku a postupne zvyšovať úroveň aktivít. EPPO je úradom prokurátora a musí rešpektovať princíp zákonnosti a taktiež e, trestné procedurálne zákony účastníci sa členských štátov a taktiež základné práva ľudí, ktorí sú zapojení do trestoprávnych postupov. Po druhé, EPPO musí zlepšiť úroveň ochrany finančných záujmov EÚ a jeho cieľom je dosiahnuť konzistentnú úroveň e, vyšetrovacej a prokuratorskej aktivity vo všetkých účastnicích sa členských štátoch. A môžem len potvrdiť, že v súčasnosti sú tu skutočne e, významné nedostatky. Po tretie, Zavedenie EPPO do príslušných národných súdnych systémov nemôže viesť e, k zníženiu súčasnej úrovne ochrany finančných záujmov EÚ. No a v praxi toto znamená, že v prvom roku svojich aktivít EPPO musí byť otvorený aspoň e, musí otvoriť aspoň, e, schopný otvoriť aspoň 2000 nových prípadov. EPPO bude vyšetrovať a um, stíhať e, časť e, z nich a zvyšok sa e, pošle na Národné prokuratorské oddelenia. No okrem toho, od prvého dňa svojich aktivít EPPO musí byť schopný zvládať nedoriešené prípady, ktoré spadajú do rozsahu jeho záber, do, do rozsahu pôsobnosti. No a moje také prvé triezve odhady sú, že e, európsky delegovaní prokurátori budú musieť e, prejsť aspoň 3000 rôznych prípadov, aby sa rozhodli, e, ktoré um, ktorými sa budú zaoberať a ktoré pošlú naspäť národným prokurátorom uh, v rámci uh, prísnej lehoty, ktorá je stanovaná v nariadení o EPPO. Po štvrtej musíme zaručiť, že EPPO sa bude ďalej vyvíjať, tak aby sme skutočne vytvorili pridanú hodnotu v súlade s cieľom, za ktorým sme boli vytvorení. Vážení poslanci, Nemôžeme toto všetko dosiahnuť s 32 až štvrť európskych delegovaných prokurátorov, 22 európskymi prokurátormi a 29 zamestnancami EPPO v centrálnej kancelárii, ako je to v súčasnosti naplánované. Teraz špecifickejšie, čo sa týka čísla európskych delegovaných prokurátorov, pretože už Príliš často mi povedali niektoré členské štáty, ale aj niektoré oddelenia komisie, čo je prekvapivejšie, že sa to dá. No bolo by to možné, bolo by možné, alebo bolo by to určite oveľa lepšie, predovšetkým vzhľadom na rozpočtové obmedzenia, definovať kapacitu EPPO, aby sa začali operácie, predovšetkým v závislosti od súčasnej pracovnej záťaže rôznych účastniacich sa členských štátov. Pokiaľ v niektorých členských štátoch súčasná pracovná záťaž si nevyžaduje prácu plne venovaného európsko delegovaného prokurátora, tak možno by sme mali pracovať e, s európskymi delegovanými prokurátormi na častočný úvezok. Okrem toho, ja som bola prokurátorkou dlhé roky, ale nie som si vedomá toho, že by kdekoľvek vo svete existoval nejaký štvrtinový e, prokurátor. Ako by títo e, európsky delegovaní prokurátori na častočný väzok mali v praxi pracovať? Pracovať napríklad ráno na prípade v zmysle smernice PIF a potom na národnom e, prípade v pobede a ísť k súdu a prerušiť tam účinkovanie, e, pretože je treba sa venovať prípadu v zmysle smernice PIF alebo naopak. No a kto bude podnikať urgentné opatrenia v, niektorý, v tom prípade, keď e, Európsky delegovaný prokurátor bude tráviť svoj čas na súde? Kto bude stanovať priority? Ako bude zaručená v podstate aj nezávislosť týchto prokurátorov? No a mne je jasné, že pokiaľ chceme pracovať seriózne, pokiaľ chceme dosť kázať pridanú hodnotu EPPO už od prvého dňa. Pokiaľ chceme skutočne nezávislé EPPO, tak musíme začať len s európskymi delegovanými prokurátormi na plný úvezok a potrebujeme, aby ich boli aspoň dvaja na členský štát a toto je taktiež v súlade s nariadením o EPPO. V decembri, keď som hovorila e, vo výbore LIBE, som vám položila rovnakú otázku, akú som položila aj ministrom spravodlivosti ten istý deň. Chceme mať EPPO, len aby sme mohli povedať, že ho máme, alebo chceme, aby EPPO bol aj funkčnou inštitúciou. Som si vedomá toho, že v rámci e, procesu absolutória e, boli nedávno e, predložené zaujímavé pozmenujúce návrhy, ktoré sa oberajú správnym smerom a ja som rada, že Európsky parlament podporuje skutočne nezávislý a účinný úrad EPPO. Veľmi dobre viete, že EPPO má hĺbší význam pre európskych občanov. Keď sa pozrú na EPPO, tak vidia prvý skutočný nástroj, ktorý môže brániť právny štát v Európskej únii. No ja som začala navštevovať všetky účastniace sa členské štáty a zatiaľ som e, obdržala veľkú podporu pre e, závažnú revíziu rozpočtu. A taktiež sme sa zhodli na tom, že EPPO posilňuje náš, posilní náš boj proti cezhraničnému zločinu, zlepší spoluprácu a navýši vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi. Chcem, aby EPPO sa stal centrom excelencie pre e, konfiškáciu kriminálnych e, aktív alebo zisku z kriminálnej činnosti, zlepšiť systém konfiškácie a taktiež nahrádzanie škôd zo strany členských štátov. Taktiež chcem, aby sme boli e, zásadným hráčom v boji proti cezhraničnému podvodu z DPH a Možno ste si ako ja prečítali poslednú štúdiu inštitútu v Kíli pre svetové hospodárstvo, kde sa e, kvantifikoval e, podvod, cezhraničný podvod z DPH v EÚ. Je to 30 až 60 miliard eur každý rok. Myslím si, sa oplatí investovať do EPPO. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Ms. Ďakujeme, pán Koveši. Teraz pani Holmajer bude hovoriť. Ďakujem, kolega Radev. Takže, milá pani Koveši, chcela by som vám srdečne poďakovať za tú vervu, s ktorou ste sa pustili do práce a s ktorou už teraz dokazujete v práci, že naše očakávania, ktoré vo vás teda vkladá náš parlament, že ich môžete splniť. Nadbezúste na to, čo ste povedali. Už dlhšiu dobu mnohí kolegovia kritizovali v podstate celú konštrukciu EPPO, že za tým zmenšuje Eurojust a OLAF, aby sa vybudoval EPPO. No ale vieme, že aj tie ostatné dve agentúry sú tiež podfinancované, takže máme eh, tým pádom ešte väčšie podfinancovanie tých ďalších agentúr, no a k tomu sa vybuduje ešte ďalšie podfinancované EPPO, takže skutočne asi tam neveľa logiky. No aj vo výbore eh, LIBE, aj KONT, aj vo výbore BAČ sme hovorili s príslušnými komisármi na túto tému. No a komisár Oettinger nám ešte slúbil, že pokiaľ to bude nutné, v prípade EPPO, tak príde ešte nejaký dodatočný rozpočet, kedy sa navyšia prostriedky. Už sme um, veľmi um, bojovali a podarilo sa nám navýšiť rozpočet, ale skutočne to bolo len malé navýšenie. Takže ja v každom prípade môžem povedať za seba, ale hovorím určite aj za mnohých ďalších kolegov. Budeme bojovať za riadne personálne vybavenie vašej agentúry. Myslím si, že treba to jasne povedať. No a druhá vec, tí e, delegovaní prokurátori na častočný úvazok, to vôbec nejde. Častočný úvazok, no už máme podobný problém už na Eurojuste, že tam máme e, nejakých e, prokurátorov, ktorí v podstate sú na častočný úvezok a zaoberajú sa ešte aj národnými prípadmi, takže takéto pozícia na častočný úvezok No, že by sa v podstate tým pádom redukovalo aj to, čo majú v dispozícii v národných štátoch, tak to nechápem skutočne to nejaký pokus zase odbúrať to, čo sme sa pokusili dosiahnuť v prípade EPPO, pretože pokiaľ niekto tretinu alebo štvrtinu času len bude venovať týmto aktivitám, tak ako môže e, ráno za dve hodiny E, e, sa zaoberať e, podvodmi v oblasti DPH. V podstate to nemá žiadnu šancu úspieť, takže to je neakceptovateľné a je treba to povedať a upozorniť na to. A ďalej, čo sa týka pozície EPPO, že by to nebola agentúra, ale inštitúcia vlastného druhu. My takéto agentúry alebo takéto inštitúcie máme, ktoré nie sú e, obsahnuté len vo všeobecnom e, rozpočte komisie, ale majú teda špecifické miesto. Čo sa týka DPH, tak e, je dobré, že sa chcete zaoberať tej, touto tému. Ďalej tu otázka cieľ napríklad. E, keď sa pozriete na to, koľko peňazí tam prichádzame, sú, skutočne sú to v podstate trojčiselné e, miliardové e, sumy, ale my tu hovoríme potom e, v podstate o pár miliardách, ktorými by sme podporili vás a vašu inštitúciu, no tak skutočne koľko by sme mohli získať, keby ste radne fungovali? Áno. Prepačte, povedala som miliardy, milióny, milióny, pardon, som sa Takže pár, hovoríme tu o pár miliónoch a e, tým pádom, pri, ale zároveň prichádzame o miliardy zorganizovanej trestnej činnosti. Nuž sú tu iné štáty, ktoré si povedia, dobre, na jednej strane, koľko nás stojí vyšetrovanie a čo nám môže vyniesť. Je to ťažké, je to ťažké, ale pokiaľ by ste to urobili, tak si myslím, že by sme jasne videli, aká je situácia. Takže určite budeme za vás bojovať, budeme vás podporovať. Teraz myslím, na rad e, prichádzajú koordinátori. Pýtam sa len, či je presne naplánované, v akom e, poradí sa e, viedria. Začneme s Líbe a potom budeme pokračovať s výborom konta, alebo ako je to naplánované? Ďakujem, Monika slovo teraz dostanú koordinátori Líbe, po nich sa vyjadria ostatní členovia výboru, ktorí by chceli položiť otázku. Najprv dostanú slovo koordinátori za výbor Líbe, potom za výbor KONT. Poprosím však všetkých, aby obmedzili eh, svoje vystúpenie na dve minúty, lebo je veľa kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť. Začneme s pánom Lenárcom. Ďakujem, vítajte medzi nami. Je pekné vidieť že sa eh, teda eh, vaš inštitút hýbe eh, smerom k realite. Holandsko sa pôvodne nepripojilo k EPPO, teda nechcelo pripojiť. Som veľmi rád, že sa napokon rozhodlo pre zapojenie sa. A som rada aj vašej nominácii. Dôležité je, aby sme tu mali naozaj nezávislého eh, európskeho prokurátora. My ho chceme preto eh, vytvoriť, lebo naozaj si myslíme, že tento inštitút môže predstavovať eh, skutočný prínos v praxi. Spôsob, ako nakladáme s financiami, je veľmi dôležitý na to, aby sme získali dôveru občanov. A v prípade podvodov, zneužívania európskych zdrojov, toto musíme riešiť. V minulosti sme videli, že keď to riešime len národnou cestou, nefunguje to. Mám dve otázky stručne. Keď sa pozrieme na tento eh, systém eh, riadenia jednotlivých prípadov, eh, Eurojust tiež abdentuje svoj spôsob práce v tejto oblasti. Je tu medzi vami nejaká súhra, súčinnosť? Koordinuje sa, koordinujte sa tak, aby to bolo dobre pre obe strany. Ako vnímate vo všeobecnosti kooperáciu medzi Eurojustom a EPPO? No a e, Prednedávno sme diskutovali o poľnohospodárskych e, subvenciách v Európskom parlamente. Bol tu dosť veľký škandál. A Európska komisia v zásade povedala, to je niečo, čo treba vyšetrovať v európskych členských e, štátoch. Nie je preto žiadna európska kompetencia. Všetci sa ma na to pýtali, EPPO to bude v budúcnosti riešiť Takže pýtam sa vás, ako budete v takýchto prípadoch v budúcnosti postupovať, keď tu budeme vidieť, že dochádza k podvodom alebo zneužívaniu napríklad v oblasti poľnohospodárských eh, dotácií v, v členských štátoch. Ako chcete v takýchto prípadoch v budúcnosti postupovať a prajem vám veľa úspechov. Ďakujem, pani Sipelt, máte slovo. Ďakujem pekne a ďakujem pani Koveši za vašu dnešnú prezentáciu a plne s vami súhlasím. Boj proti podvodom a pr- e, proti zneužívaniu finančných záujmov Európskej únie v záujme občanov a je dôležitý pre celú EÚ z dvoch dôvodov. Poprvé e, hovoríme tu o peniazoch daňových poplatníkov a po druhé tu ide naozaj o dôveru v inštitúcia ostatných aktérov, ak e, nebudeme proti tomuto bojovať, preto by, prečo by naši občania mali dôverovať našim systémom rešpektovať pravidlá. Ehm, nie som si istá, či ehm, môžete teraz odpovedať na moje otázky. Napríklad, keď hovoríte o tých ehm, prokurátoroch na čiastočný úvezok, to naozaj znie trochu smiešne. Mohli by ste povedať niečo k tým dôvodom? Máme si naozaj myslieť, že niektoré členské štáty nie sú ochotné sa venovať eh, tým eh, príslušným vyšetrovaniam, alebo je možno tiež pravda, že v mnohých z našich eh, krajín systémy nie sú dostatočne dobre vybavené že teda už teraz máme príliš málo prokurátorov. Je to problém? Dostávate e, v tomto zmysle jasné odpovede, prečo niektoré členské štáty hovoria o takýchto prokurátoroch na čiastočný úvesok? Takýto, nech má to má akýkoľvek dôvod, nebudeme to rešpektovať, lebo to nemôže fungovať. No a potom máme tu celý red uh, e, e, vyšetrovaní. Je to veľa prípadov korupcie a zneužívania, o ktorých sme počuli napríklad aj zo strany OLAFu. Mohli by ste trochu popísať, na akom e, základe ste vysvetlili, že tu bude mať oveľa viac e, prípadov, než sa pôvodne predpokladalo? Pani Infeld, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani e, prokurátorka, že ste tu Ďakujem vám za vašu úprimnosť. Takisto myslím si, že je veľmi dôležité, že v týchto skorých e, štádiách, počiatočných e, štádiách je úplne jasné, e, že jasne naformulujete, čo potrebujete a čo nejde správnym smerom. Treba si tu uvedomiť určitý vzorec. Vidíme takéto správanie členských štátov aj v prípade Frontexu. Hovorili sme, že Frontex veľmi potrebujeme. Prislúbili zdroje, a napokon e, svoje sluby nezrealizovali. A vidíme tuto isté v tomto prípade a v prípade e PPO, e, možno som ale trošku príliš cynická, e, si myslím, že je celý rad štát, štátov, ktorí si želajú, aby EPPO e, neúspelo. Takže mám tu takéto obavy. E, už od začiatku členské štáty sa budú snažiť nepodporiť dostatočne Európsku prokuratúru. A tu vyvstáva otázka, či robí toho komisia dosť na to, aby vás podporila musia urobiť rozpočtové návrhy a musia aj e, za vás bojovať. Zaujímam to, čo povedala pani Holmajer, dať EPO do inej e, sekcie rozpočtu. Nemôžem úplne posúdiť tie čísla, ktoré ste spomenuli, a je to, je to veľa. Hovoríme o tisícoch e, prípadov. Takže čo z vášho pohľadu, ak problém kapacity sa rýchlo nevyrieši, čo sa stane s týmito prípadmi? A potom otázka, ktorú si musíme klásť my, akú, e, aké páky tu máme na to, aby sme pohli členské štáty, aby, sa, aby začali konať. Môžeme ich priateľsky poprosiť jedenkrát, dvakrát, ale tretíkrát pravdepodobne, keď sa nič nezmení, by sme mali použiť e, silnejšie e, opatrenia. Možno by sme mali ísť cestou rozpočtového štrajku. Oni tu majú svoje e, záujmy. Máme tu aj autoritárnych lídrov, ktorí e, chcú s európskymi prostriedkami posilňovať svoje režimy. Takže mali by sme naozaj eh, prichočiť aj k silnejším opatreniam, aby sme primali členské štáty eh, ke spolupráci, pretože ak eh, Európska prokuratúra nezačne fungovať okamžite vynikajúco, tak to mm, ako projekt zlyha. Ďakujem za zelených. Ďakujem. Vyjadrujem sa v mene eh, členov výboru LIBE za moju skupinu. Ďakujem za vašu prezentáciu. Môžem len povedať, že treba eh, posilňovať eh, vymáhanie práva. Nikdy nebudeme mať absolútne dodržiavanie, to nie je možné aj v oblasti boja proti daňovým podvodom, ale potrebujeme tu mať konzistentné, cielené vyšetrovania, a stíhania tam, kde dochádza k trestným činom a nemôžeme akceptovať, aby ste nemali dostatok e, personálu a finančných zdrojov a myslím si, ako povedala Sophie Infeld, musíme nájsť efektívne e, spôsoby, ako presvedčiť e, celý parlament, aj členské štáty, aby sme zabezpečili, že budete mať všetko, čo potrebujete pre výkon vašej dôležitej práce. Za ID. E, ďakujem pekne. Popísali ste, e, ako sa, e, kde sa momentálne nachádza tento projekt. Ja si myslím, že zatiaľ nie je nutné klásť otázky k tej operatívnej časti, pretože eh, veľmi dlhý proces eh, viedol k vytvoreniu Európskej prokuratúry a eh, celá táto inštitúcia vedie k strate suverenity členských štátov. EPPO má príliš široké právomoci, uberá právomoci členským štátom. Preto sme hlasovali proti inštitúcii Európskej prokuratúry ale e, chcem upresniť, e, že nie sme proti boju proti korupcii v Európskej únii. Práve naopak, pre nás je prioritné e, prenasledovať zločiny, vyšetrovať ich a ochraňovať finančné záujmy Európskej únie, ale je to prerogatívom členských štátov, vždy to bolo, je to súčasťou ich suverenity. Preto by to malo byť na e, národných e, orgánoch a úzkej súdnej e, spolupráci, vrátane výmeny informácií medzi inštitúciami členských štátov, ktoré bojujú proti organizovanej trestnej činnosti, aby sa venovali týmto podvodom. Nerešpektuje sa to podľa nás princíp subsidiarity. Okrem toho táto inštitúcia žiada obrovské zdroje z európskeho rozpočtu. Sú to verejné zdroje, ktoré podľa nás by mali byť nasmerované voči iným prioritám Eh, boju proti nezamestnanosti mládeže alebo budovaniu infraštruktúr. Okrem toho Ide o to, že toto je výstupom dlhých rokovaní medzi členskými štátmi. Mnoho členské štáty žiadali, e, aby tu boli určité oblasti, ktoré nebudú sparať pod EPPO, aby sa obmedzili kompetencie EPPO. Preto my sme naďalej e, proti e, Európskej prokuratúre. Sú tu aj štrukturálne nedostatky, ktoré sa tu črtajú a ešte viac vyvstanú na povrch v priebehu času. Ak E, teda napokon e, by si treba uvedomiť, že efektívnosť tohto e, nástroja bude závisieť od toho, koľko ľudských aj finančných zdrojov členské štáty poskytnú EPPO, ako ste vy sama povedali. A preto máme naozaj veľké obavy, či Európska prokuratúra bude dobre a efektívne fungovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Prokačíny, máte slovo. Dobré dopoludne. Ďakujem e, pani Európskej prokuratúrke Kveši za to, že dnes prišla medzi nás. E, je pekné, že ste hovorili tak úprimne, je to zriedkavé e, v európskych inštitúciách. Nie je tajomstvom, že moja skupina um, vyjadrila zdráhavosť voči vytvoreniu e, novej e, inštitúcie Európskej prokuratúry. Takéto zdráhanie vyplýva z toho, že sa pridržiavame úzko dodržiavania princípu subsidiarity. Na druhej strane, keďže e, nariadenie EPPO je už realitou a realizuje sa, Inštitút Európskeho prokurátora môžem mu akurát e, želať, aby sa vytvoril e, a fungoval čo najefektívnejšie. A teda samozrejme želám si aj, aby dostal k dispozícii tie potrebné nástroje na svoje fungovanie. Inak by to bola e, prázdna škatula, ktorá vlastne neplní svoje úlohy. Mám otázku, ktorú by som vám chcel položiť. Ak sa nemýlim, v roku 2018 predseda Juncker si želal rozšírenie kompetencií tejto prokuratúry aj na teroristické trestné činy. Pýtam sa, keďže sú tu momentálne veľké ťažkosti eh, na strane Európskej prokuratúry, pokiaľ ide o rozpočet. Naozaj si myslíte, že by sa eh, mali ešte ďalej rozšíriť vaše kompetencie? Nie je to podľa vás eh, utopia? Netreba sa toho vzdať? Thank you. Ďakujem za GUE. Okay. Преминаваме към координаторите на КОНТ. Dobre, teraz by sme prešli ku koordinátorom za výbor KONT. Pán Zdechovský, ďakujem pekne. Pani Európska prokurátorka za váš vynikajúci prejav. Chcem sa spýtať na situáciu v členských štátoch, vaše vyšetrovania, vašu neutralitu. Problémom je totiž vždy, že v mnohých štátoch vidíme problémy. Bol som eh, na eh, služobnej ceste výboru KOND v Slovensku, eh, kde bol veľký vplyv mafie na spôsob organizovania štátov a prácu, štátu a prácu prokurátorov. Vidíte to aj na príklade vyšetrovania vraždy novinára Jana Kuciaka. Vidíte, ako to bolo skutočne prepojené spravodajstvo, e, prokurátor, e, prokuratúra, polícia, e, ako s tým bol prepletený slovenský premiér, ale teda vláda, členovia vlády, takže to je naozaj neuveriteľné, ako preukážete vašu neutralitu, ako vyriešite problém, že niekedy v členských štátoch e, môže byť naozaj obrovská snaha ovplyvňovať e, takéto európske vyšetrovania, takéto prípady. Máme tu totiž problém, že v prípade európskych e, zdrojov tu boli problémy už dlho, neboli tu žiadne úspešné vyšetrovania, jednoducho preto, že si to celé roky nikto neželal. A až po vraždách novinárov sa začalo s týmito vyšetrovaniami. Toto je moja naozaj veľmi dôležitá otázka, pretože by som skutočne chcel vedieť, čo chcete robiť s touto situáciou a ako um, to budete riešiť s vašim týmom. Thank you. Miss... Ďakujem pani Kiniči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani Kveši za vašu prítomnosť dnes medzi nami. Ďakujem vám aj za to, že veľmi jasne a transparentne ste popísali, čo je potrebné na to, aby Európska prokuratúra začala fungovať. Finančné zdroje, personálne zdroje. Túto vašu požiadavku podľa mňa treba podporiť. Ja Mám e, vlastne skúsenosti s osobným systémom e, z, z, z Talianska, moje osobné e, a, a naše rodinné skúsenosti. Ehm, dôležitý je tu boj proti organizovanému zločinu. Chcem, sa teda, chcem teda povedať, že Európska prokuratúra bude zohrávať dôležitú úlohu aj v prípade cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti, ktorá je čoraz viac zakorenená, žiaľ Bohu, na území našich krajín a to e, vedie k takým trestným e, činom ako e, podvody, pranie špinavých peňazí, recyklácia, poškodovanie finančných zájmov EÚ. Jednoducho ja si myslím, že tam je potrebné, aby ste tam zohrávali dôležitú úlohu. Naozaj treba podporiť vašu požiadavku po dostatočných konkrétnych zdrojoch, ľudských aj finančných. A ešte mám potom ďalšiu otázku Keďže sú to takéto e, trestné e, činy, nám sa darí iba 1% e, získať znova z toho, okolko sa obohacujú trestné organizácie pomocou podvodov a trestných činov na Eh, nás. Myslíte si teda, že máme k dispozícii momentálne eh, dostatočne efektívne nástroje na úrovni EÚ pre boj proti takéto činnosti eh, organizovaných trestných skupín, napríklad smernica o používaní finančných informácií, ktorú sme nastavili v predchádzajúcom volebnom období. Myslíte si, že tento legislatívny návrh je adekvátny a postačujúci, alebo potrebujeme aj teda z pohľadu legislatívnych návrhov eh, trošku silnejšie nástroje v rukách na to, aby sme boli efektívni. Ďakujem. Eh, pani Prokaro, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne aj za slovo, aj za prezentáciu. Ja mám dve otázky. Jedna je pre vás a teda ide o to, aby sme mali viacej informácií. Máte viac čísel. Napríklad, ako vyzerá situácia, pokiaľ ide o riadenie e, prípadov, aké máte konkrétne čísla a potom ostatné oddelenia, ktoré musia byť posilnené, kde budete potrebovať viacej peňazí, viacej zamestnancov, pretože myslím si, že tieto informácie by nám pomohli aby sme vedeli, ako sa inštitúcie majú rozhodovať. A druhá otázka je na e, komisiu. Myslím si, že tu niekto je v miestnosti za komisiu. Aká je lehota na vyriešenie tejto situácie a aby sme vyriešili problém s rozpočtom EPO? pretože to nie je predmet politické diskusie. O tom nemôžeme diskutovať. Sme v komplikovanej situácii a nesplníme svoje záväzky, ak naďalej sa budeme len zahrávať s týmito číslami, prípadnými číslami. Tuto naozaj už potrebujeme dramatické zmeny v rozpočte. A moja otázka je, dokedy dokedy sa dozvieme presne, koľko budeme potrebovať, koľko potrebuje EPO a dokedy, povedzme, v týždňoch vyjadrené, kedy budeme presne vedieť, koľko potrebujeme a kedy začneme diskutovať s komisiou a v úzkej spolupráci medzi inštitúciami a členskými štátmi, ako vyčleniť potrebné rozpočtové prostriedky v rozpočte. Ďakujem. Teraz pani von Kramonta Balge. Ďakujem veľmi pekne. Dôveryhodnosť európskych inštitúcií sa ukáže aj v tom, ako bude fungovať EPPO. A vieme, že mnohé krajiny spolu bojovali proti e PPO preto, lebo vy ste mali byť na čele tejto organizácie, ale my si myslíme, že to je veľká výhra pre nás všetkých, keď vyšefujete tejto organizácie. Ale teraz mnohé krajiny bojujú proti tejto organizácii tým, že mm, sa snažia e, okľukov bojovať proti vám, že tam e, nominujú prokurátorov len na polovičný úvezok. A presne tak, ako povedala Monika Holmajer, to nesmie ísť na úkor OLAFu a ostatných inštitúcií, ktorí sa už stiažujú nám, že v dôsledku Brexitu a na základe očakávanej zvýšenej DPH očakávajú zvýšenie kriminality v oblasti daňových podvodov teda týchto 45 miest, ktoré sme poskytli EPO, už e, je maximum. Teda to znamená, že nemôžeme mať takúto, takýto čistý výpočet, ktorý bude zaťažovať ostatné inštitúcie. A teda to je aj moja otázka. Vy ste povedali, že je to medzi 30 až 50 miliardami, ale Brexit bude viesť k tomu, že budeme mať e, zvýšenie tejto kriminality v oblasti DPH. A čo si vymyslíte, nakoľko to môže ešte narásť? A Ďalšia vec, o ktorej sme často diskutovali, je zneužívanie dotácií do poľnohospodárstva, ale aj do štrukturálnych fondov. A preto z toho vyplýva otázka, keď niektoré krajiny e, toto nekontrolujú a keď niektoré krajiny nám nechcú poskytnúť týchto prokurátorov, či to nesúvisí aj s týmito prostriedkami využívanými poľnohospodárstve ako by sme my mohli tuto viacej pôsobiť, čo by bola tá naša páka, naše možnosti, ako povedala Sofi, ako viacej prinútiť členské štáty, aby navyšili tento rozpočet. Um, toto by bola možnosť vracania prostriedkov. My si myslíme, že e, tieto prokurátori, ktorí tam pracujú na polovičný úvezok, to vôbec nie je riešenie. My potrebujeme rozumné, seriózne riešenie, ale musíme vedieť aj, ako to bude vyzerať, pretože teraz nevieme odhadnúť, koľko v konečnom dôsledku bude týchto programov a týchto, týchto prípadov, ale e, naozaj musíme zabezpečiť už teraz, že keď sa tieto prípady stanú, aby sme vedeli na nich aj pracovať. Ďakujem Ďakujem veľmi pekne, IDE, EKR, GUE. Dobre. Dobre. Ach, teraz by som sa opäť obrátil na pani Kveši, aby zodpovedala na prvé kolo otázok zo strany koordinátorov. Predovšetkým by som sa všetkým chcela veľmi pekne poďakovať za vašu silnú podporu zo strany EPPO, pre, pre EPPO a ďakujem aj veľmi pekne aj za vaše povzbudivé slova. Pokúsim sa stručne zodpovedať všetky otázky. Ak som správne pochopila, prvá otázka sa týkala našej spolupráce s Eurojustom. Tu vám môžem povedať, že už teraz sme vstúpili do kontaktov s predsedom Eurojustu. Už sme sa niekoľkokrát stretli a začali sme rokovať o pracovných eh, ujednaniach dopodrobne. podrobna na technickej úrovni v prvej časti, pretože všetky tieto pracovné ujednania musia byť schválené kolegiom. Ako iste viete, momentálne ešte nemáme kolegium európskych prokurátorov. Tento proces bol pozastavený, takže dúfam, že keď už budeme mať vymenovaných týchto prokurátorov, tak vytvoríme kolegium a budeme ďalej spolupracovať s Eurojustom, práve že s Eurojustom chceme veľmi úzko spolupracovať, pretože oni majú veľké skúsenosti medzinárodnej spolupráci, ale takisto veľmi úzko budeme spolupracovať s Europolom, s Olafom a ostatnými relevantnými agentúrami a inštitúciami Európskej únie. Um, teda ja sama seba nemôžem menovať do funkcie, musíme menovať kolegium. Ako budeme uh, vyšetrovať uh, tieto, toto zneužívanie prostriedkov na polnohospodárstvo to určite budeme veľmi prísne sledovať, ale našu aktivitu začneme až keď budeme mať kolegium, až potom budeme môcť hovoriť o vyšetrovaní. Vy ste sa vyjadrili k tým prokurátorom na čiastočný úvezok. Ja som to za, za mojej kariéry ešte nezažila, ale odpoveď je jednoduchá. Keď budeme mať prokurátorov na plný úvezok, môžeme zabezpečiť nezávislosť, efektivitu a zodpovednosť. Stanovíme si úplne jasné priority, môžeme si takto stanoviť jasné priority a budeme môcť veľmi efektívnym spôsobom pracovať. A ja dúfam, že počas našich rokovaní, ktoré sme už rozbehli so všetkými členskými štátmi, v konečnom dôsledku členské štáty budú súhlasiť s tým, že títo prokurátori budú pracovať na plný úvezok, pretože je mimoriadne dôležité, aby sme tento problém vyriešili. E, potom, pokiaľ ide o hodnotenie týchto prípadov, Predbežne môžem povedať, že ja som zvažovala veľmi objektívne kritériá, najmä odpovede, ktoré dostávajú členské štáty v súvislosti s prípadom, ktorý otvoril každý členský štát v posledných štyroch rokoch. A za túto štatistiku môžem povedať, že tie spadajú pod jurisdikciu EPPO. Čiže na základe tej odpovede predbežne môžem povedať, povedať, že prvý deň dostane PPO asi 3000 prípadov a na základe tejto informácie môžem povedať, že každoročne nové prípady, ktoré budú prichádzať do týchto úradov, to budú asi 2000. Čiže hneď prvý deň dostaneme 3000 a povedzme, že v prvom roku dostaneme 2000 ďalších prípadov. Toto hodnotenie ešte nie je ukončené, pretože niektoré členské štáty mi nezaslali doteraz štatistiku, pretože musia tiež preskúmať eh, počet prípadov, tak aby to vedeli veľmi dobre eh, odhadnúť, či tieto spadajú pod našu jurisdikciu alebo nie. Pokiaľ ide o otázku, čo sa stane s prípadmi, keď budeme mať nedostatok eh, financií a personálu. No, keď tieto problémy nebudú vyriešené, my nemôžeme ani zahájiť našu aktivitu, pretože je tu veľké riziko, že to pozastaví našu činnosť. Poviem vám príklad. My pred, predstavme si, že začneme začať, eh, začneme začiatkom tohto roka že budeme mať e, takýchto prokurátorov, ktorí budú pracovať len na čiastočný úvezok. A e, v našom ústrednom, e, našej ústrednej kancelárii v Luxemburgu už 25 nich bolo vyčlenených na Mm, e, e, ľudské zdroje a na IT. IT. My potrebujeme aj v tejto oblasti zamestnancov, ale na tie operatívne činnosti nám ostali len štyria pracovníci a potom je veľmi ťažké registrovať, analýzovať 3000 prípadov so štyrmi pracovníkmi. No ak som správne porozumela, bola tá tu otázka, ktorá sa týkala rozšírenia jurisdikcie na teroristické trestné činy. Momentálne je ešte priskoro o tomto diskutovať. Ako som už povedala v decembri na výbore LIBE, ak by EPPO zahájilo svoju činnosť a fungovalo, toto nie je moje rozhodnutie, či rozšírime e, e, jurisdikciu alebo nie. To musí dohodnúť legislatívny orgán a nie my. Pokiaľ ide o tú otázku kont, ako zlepšíme a zabezpečíme našu neutralitu pri vyšetrovaniach v členských štátoch. Nuž nezávislosť EPPO a nezávislosť prokurátorov je zabezpečená stanovami a EPPO bude nezávislý orgán. To je mimoriadne dôležité. Druhým dôkazom je, že je to aj stanovách EPPO. My máme túto stálu komoru, ktorú tvoria traja prokurátori z troch členských štátov a na základe tejto organizácie môžeme povedať, že bude zaručená nezávislosť vo všetkých prípadoch, pretože to budú robiť delegovaní prokurátori v členských štátoch a tu to bude dohľadované touto stálou komorou a tam budú traja rôzni prokurátori z troch rôznych členských štátov a v konečnom dôsledku nezávislosť a neutralitu môžeme mm, zabezpečiť aj tak, že Kolegium stanoví objektívne kritéria alebo aj tým, že tieto prípady budú realokované. E, otázka, či máme dostatok nástrojov na boj proti týmto trestným činom, už momentálne je dôležité, aby sme využili tie nástroje, ktoré už máme k dispozícii, aby sme ich implementovali aby sme pracovali s týmito nástrojmi a myslím si, že je ešte privčas povedať, že potrebujeme ďalší nástroj. A to tiež nie je mojej právomoci povedať, eh, mm, že je potrebné zmeniť niektoré legislatívne akty. Tiež tu bola otázka, ktorá sa týkala toho, kde potrebujeme viacej zdrojov, viacej finančných prostriedkov. Ako som povedala, najprv ukončím to predbežné preskúmanie. Bolo to veľmi ťažké, pretože momentálne ešte nemáme kolégium. A keďže ešte rozpočet nie je ukončený, musíme predložiť návrh. E, toto predbežné hodnotenie som predložila komisii, komisárom som zaslala listy a momentálne je na komisii, aby urobili návrh rozpočtu a potom bude úlohou Rady a parlamentu, aby o tomto rozpočte rozhodli. Pokiaľ ide o tie podvody z DPH, ja som si vzala taký príklad zo štúdie a analyzovala som rozdiely medzi dovozom, vývozom v bilaterálnych obchodných zmluhách v EÚ. Kvantifikovala som rozdiely a toto sa dá, tieto rozdiely sa dajú vysvetliť len podvodmi na DPH a to, tieto predstavujú 30 až 60 miliárd eur. Neviem, ako Brexit ovplyvní Eh, tieto odhady, ale môžem povedať, že na základe tejto štúdie nie sú tí eh, bežní podozriví, tie zvyčajní podozriví. Čiže to sa týka všetkých členských štátov. Myslím si, že som zareagovala na všetky otázky a ak by ste si žiadali podrobnejšie odpovede, nech sa páči, môžete sa na mňa obrátiť. Ďakujem pekne. No a teraz prejdeme na druhé kolo otázok. Mám tu veľmi dlhý zoznam a preto by som chcel požiadať kolegov, aby sa obmedzili na jednu minutku pri svojich otázkach. No a potom dáme slovo aj predstaviteľom komisie. Pani Jančeva, ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli a ďakujeme veľmi pekne aj za to, že ste nám poskytli eh, odhady k rozpočtu. Tu bude spolupráca aj s národnými orgánmi a ako chcete zabezpečiť skutočnú nezávislosť európskeho delegovaného prokurátora, keď budete robiť vyšetrovanie prípadov a aká tam bude úroveň um, orgánov a oficiálnych úradníkov. A spolupráca uh, s, e, s Europolom, ako vnímate ich podporu v budúcich vyšetrovaniach? Ďakujem pekne. Pán Kulakusič. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán Predseda, vážená pani Keveši, ja by som vám chcel povedať, že okrem podvodov na DPH budeme strácať veľmi veľa eh, miliárd eur Mnohé sa strácajú vo verejnom obstarávaní v prípadoch eh, korupcie a ako zachrániť tieto miliardy vďaka rozpočtu. A toto je jedinečná príležitosť. Tuto máme k dispozícii tú úplne najlepšiu osobu, ktorá sa mohla stať um, vedúcou a riaditeľkou tohto um, úradu a naozaj nesmieme túto príležitosť premeškať. Musíme vám poskytnúť dostatok prostriedkov, pretože relatívne malou sumou sa nám podarí zachrániť veľmi veľa prostriedkov, ktoré strácame v dôsledku týchto trestných činov. Určite vás budeme podporovať. Ďakujem veľmi pekne, pani Keller. Ďakujem pekne, pani prokurátorka. Ďakujem pekne, pani prokurátorka. Chcem povedať, rovnako ako kolegovia, že máte na, e, našu plnú podporu e, vo vašej práci. Veľmi e, očakávajú výsledky vašej práce, vašej práce všetci Európania, ktorí dúfajú, že sa začne účinne bojovať proti podvodom a korupcii. Je to pre mnohých Európanov priorita. Takisto vám e, blahoželám aj e, teda k vašej, e, k vašej kariére, k tomu, čo ste dosiahli. Ako už povedala pani Holmajer, dôležité je zaoberať sa rozpočtom. Je potrebné, aby ste mali k dispozícii dostatok prostriedkov. Vy ste spomenuli pár miliónov v počet v porovnaní s viacerými miliardami, ktoré je takto možné zachrániť. Takže je tu aj finančný aspekt, ale aj e, aspekt spravodlivosti, ktorý je tu dôležitý v tejto súvislosti. Takže my vás naozaj, naozaj podporujeme v tomto. Druhá vec, spolupráca s členskými štátmi. Máte nejaké konkrétne očakávania alebo želania? okrem e, teda e, toho, čo ste spomenuli za vašu organizáciu. A pokiaľ ide o spôsob riadenia práve v tejto počiatočnej fáze vytvárania mechanizmov, existuje dialog s komisiou, s členskými štátmi, aby ste si rýchlo našli vaše miesto a zároveň zachovali vašu nezávislosť. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Mrs. Xi, you have the floor. Thank you, prosecutor. Thank you very much. Ďakujem, pani Čech. Ďakujem, pani eh, prokurátorka. Ďakujem za vašu prácu, ktorú ste odviedli aj v minulosti, ale aj od formálneho vytvorenia eh, úradu EPPO. Boj proti podvodom, to by malo byť našou spoločnou prioritou a my urobíme všetko za tento parlament, aby sme vás e, riadne vyzbrojili, aby ste mohli odvádzať svoju prácu riadne. Mám dve otázky. Myslíte si, že by vzhľadom na tie čísla, o ktorých ste hovorili skôr, že bolo možné ich zverejniť, aj bolo jasné, ktoré krajiny sa zdráhajú poskytovať pri um, prokuratorských aktivitách uh, pomoc, podporu a um, ako sa zvládajú jednotlivé prípady. Verejnosť by to mala vedieť. Druhá vec, viete si predstaviť, že BEPPO hral úlohu v mechanizme podmenenosti právneho štátu, o ktorom sa momentálne rokuje vo vzťahu k ďalšiemu rozpočtu. No a taktiež dokázali by ste si predstaviť, že by pribudli ďalšie krajiny v jurisdikcie PPO, my sme v Maďarsku zbierali viac než 680 tisíc podpisov. Maďarsko pristúpilo do EPPO, takže rozhodne v Maďarsku je veľká podpora verejnosti, nezávisle od toho, čo si myslí vláda. Ďakujem. Thank you. Mr. Sinečka. Ďakujem, pán Šimečka. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani Koveši za to, že ste tu. A pripojím sa ku kolegom, ktorí už povedali, že obdivujú e, vašu odhodlanosť, hužebnatosť. Ďakujem za to, že ste sprevádzkovali EPPO, e, tak aby fungovalo nezávisle určite. Chcem nadviazať na to, čo podala kolegyňa Katka Čech ohľadom spolupráce s členskými štátmi, ktoré nie sú súčasťou EPPO momentálne. Mohli by ste teda povedať viac k tomu, ako spolupracujete s ich vládami, pretože vieme paradoxne, alebo nie tak paradoxne, krajiny, ktoré nie sú časťou EPPO, to sú práve tie, kde sú problémy s právnym štátom a zneužívaním eurofondov, Takže mohli by ste sa vyjadriť k tomuto. Zdalo by sa mi to ako zdravý rozum, keď hovoríme o podmenenosti financovania z európskeho rozpočtu. Takže eh, jednou podmienkou by mohla byť účasť alebo aspoň spolupráca s EPPO. Ďakujem. Ďakujem. Pán Čiudaru. Ďakujem, pani predsednička. Vítam vás tu srdečne, pani štátna prokurátorka. Je treba bojovať proti korupcie, treba vykoreniť, no ja chápem, že na toto potrebujeme eh, funkčné, eh, euro, funkčnú Európsku prokuratúru. Pani Köveši, vy ste sa pokúsili o posilnenie Národného orgánu pre boj proti korupcii. A chcel by som sa opýtať, bo, chceli by ste bojovať aj proti cezhraničnému obchodovaniu ľudskými bytostiami, to je totiž tiež problém. No a po druhé, existujú nejaké odhady na európskej úrovni ohľadom eh, tejto kriminálnej činnosti. Možno by viac eh, európskych prokuratúr malo byť posilnených, tak aby sme mohli pracovať účinnejšie. No a po druhé, aké mechanizmy si myslíte, že je treba eh, využiť aby sa skonfiškovali aj aktíva. Často sa jedná o, e, mnohé, o skutočne vysoké čiastky. No a tieto čiastky by sa mohli využiť napríklad na stávanie nemocníc alebo v polnohospodársku. Ďakujem a podporujem vás. Ďakujem. Teraz pán Ronaj. Ďakujem. Vítam vás tu pani európska prokurátorka, srdečne. Vaša energia a skutočne verva nám dáva eh, veľkú nádej v rámci boja proti korupcii. Takže európske finančné záujmy budú najlepšie bránené vtedy, kedy e, sa budú eurofondy, keď sa budú eurofondy viazať na dodržiavanie princípov právneho štátu. No a táto to bude dodržiavať aj tento nový úrad EPPO. Ako povedala už pani Čech, korupcia v Maďarsku je centralizovanou záležitosťou a tí najbohatší Maďari sú všetci priatelia premiéra a taktiež jeho zaťa. Myslím si, že v Maďarsku je veľký problém a chcel by som sa opýtať, ako môžeme my byť aktívni v krajinách, kde je korupcia centralizovaná, kde krajina nemá záujem o pristúpenie k EPPO a nechcú pomáhať, ale chcú len blokovať. Ďakujem. A teraz pán Poenáru za DG Justice Európskej komisie. Ďakujem. Takže zopakujem to, čo sme povedali v rámci štrukturovaného dialogu s výborom Líbe. Komisia sa pozrie na to, aké sú potreby EPPO na to, aby sa sprevádzkoval tento úrad v priebehu tohto roka. Ďakujem. Also jetzt bin ich ehrlich. Nuž, tak e, úprimne povedané, komisia trochu málo, toto je až provokácia že takto krátko hovoríte. Ja by som od komisie očakávala viac, než len takéto vyhlásenie, že niečo preveríte. E, už ste to skúmali v minulosti, už ste to preverovali, takže skutočne takéto vyhlásenie, to si tu komisia nemôže dovoliť. Očakávam od komisie vyhlásenie, že e, napríklad, že nepríjmate žiadnych prokurátorov na čiatočný úvezok a že presne viete, e, aký zamestnanecký stav musí mať EPPO, takže skutočne toto je absolútne dostačujúce, čo ste tu povedali. Thank you. I understand. I'm not specifically in Nuž, ja nie som priamo zodpovedný za tento spis, ako povedala hlavná prokurátorka, tak na politickej úrovni prebiehajú diskusie, no a bohužiaľ v tejto fáze ja osobne eh, nemôžem toho povedať viac. Prizovám predstaviteľite na Европейската komisie, ako v момента не Takže ja by som chcel vyzvať Európsku komisiu, aby nám zaslali písomnú odpoveď a to čo najskôr, pokiaľ teda nie ste um, schopní sa vyjadriť našim otázkam. Teraz zostáva slovo pani Keveši. So, Ďakujem za otázky. Ako už som povedala, nezávislosť EPPO a taktiež európskych prokurátorov a európskych delegovaných prokurátorov vo vzťahu k ostatným inštitúciám, či už národným alebo medzinárodným, tak táto nezávislosť je zaručená v nariadení. No a myslím si že taktiež nezávislosť európskych delegovaných prokurátorov bude zaručená stálou komorou. No ako som povedala, v stálej komore budeme mať troch rôznych prokurátorov z troch rôznych krajín. No a spoločne s kolegiom som si istá, že budeme robiť dôležité rozhodnutia ohľadom objektívnych kritérií, čo sa týka e, ujatia sa spisov alebo aj ich opätovného pridelenia niekomu inému. Čo sa týka spolupráce s Europolom, už sme nadviazali prvý kontakt. Dúfam, že na začiatku marca budem v Hágu sa, stretím sa spred pred e, sedničkami Europolo a Eurojustu. No a začneme diskutovať o technickej úrovni, ale ako som povedala, budeme teda diskutovať o všetkých detailoch našej spolupráce. By som chcela s týmito agentúrami, inštitúciami úzko spolupracovať, no ale v podstate kolegium, možno rozhodne ináč, rozhodne všetkom. Čo sa týka vzťahov s členskými štátmi, tak v januári som začala konzultácie s členskými štátmi, ktoré sa účastnia na EPPO. Je 22, ešte som naďalej neskončila s návštevami členských štátov. Snažila som sa navštíviť každý týždeň 2-3 členské štáty. Takže mám tri hlavné očakávania po týchto konzultáciách. Po prvé, zistiť, ako smernica PIF bola implementovaná. Po druhé, aké opatrenia každý jeden členský štát zaviedol, aby e, prispôsobili sa nariadeniu EPPO a ako sa začali prípravy na e, spoluprácu s EPPO na národnej úrovni. No a posledné očakávanie súvisí s počtom európskych delegovaných prokurátorov, pretože v súlade s nariadením musím eh, v každom členskom štáte určiť počet európskych delegovaných prokurátorov, eh, teda v každom členskom štáte po ukončení konzultácií. No a dúfam, že sa všetci zhodneme na tom, že aby sa zaručila účinnosť, zodpovednosť a nezávislosť eh, európskeho delegovaného prokurátora, je treba, aby títo prokurátori boli všetci na plný úvezok a je potrebné zachovávať rovnaké normy vo všetkých členských štátoch, aby neboli rozdiely ohľadom fungovania EPPO, vrátanie počtu a štatutu európskych delegovaných prokurátorov. Čo sa týka môjho predbežného hodnotenia problémov súvisiacich s počtom zamestnancov a s rozpočtom. Momentálne nemáme zatiaľ kolegium, ja som preto konzultovala všetko s expertnou skupinou a diskutovali sme o našom hodnotení a o našom návrhu v tejto expertnej skupine, ktorú tvoria experti zo všetkých členských štátov, ktoré sa účastnia na EPPO. Momentálne ešte nemôžem povedať, či sú nejaké členské štáty, ktoré sa zdráhajú vo vzťahu k EPPO. Momentálne ešte verejne nemôžem povedať, koľko prípadov e, bude v každom členskom štáte, alebo koľko tam bude európskych delegovaných prokurátorov, alebo ktoré členské štáty chcú mať takýchto prokurátor na plný úvazok, alebo nie, pretože konzultácie prebiehajú, rokovania prebiehajú a myslím, že to nie je fér a myslím, že najlepší spôsob, ako postupovať, by bolo ukončiť rokovania, konzultácie s členskými štátmi, aby sme získali všetky detaily a celkový obrázok. A čo sa týka počtov, prípadov členských štátov a nezrovnalostí, tak tomu sa zatiaľ vyjadrovať nemôžem, pretože momentálne som obdržala len určité štatistiky, ale Pokúsim sa pochopiť dôvody týchto nezrovnalostí potom, čo EPPO eh, bude uvedené do prevádzky. Čo sa týka úlohy EPPO v rámci nového mechanizmu právneho štátu, myslím si, že jurisdikcia a úloha EPPO je jasne stanovená v nariadení o EPPO. My máme stíhať eh, v trestnoprávnych prípadoch, ktoré spadajú do našej jurisdikcie, takže nemôže sa tieto otázky vyjadriť. Ďalej, čo sa týka vzťahov s neúčastniacami sa členskými štátmi, začala som konzultácie so členskými štátmi, ktorí sa účastnia na EPPO. No a potom, čo ukončím tieto konzultácie, tak by som chcela eh, začať konštruktívny dialog eh, s, s nezúčastnenými členskými štátmi. Je treba mať s nimi riadny kontakt a vytvoriť spôsob spolupráce aj s tretimi krajinami zároveň. Čo sa týka rokovaní s týmito nezúčastnenými členskými štátmi, tak e, môžeme vychádzať zo súčasne platných legislatívnych nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Ďalej, rumunská e, otázka od rumunského poslanca, odpoviem po rumunsky tiež. Áno, čo sa týka obchodovania s ľudskými bytostiami a k rozšíreniu EP, e, pravomocí EPPO na takúto kriminálnu činnosť. Ako som povedala, momentálne je predčasné hovoriť o takejto možnosti, že by sa rozširovali právomoci a ja si myslím, že v podstate je to z rozhodnutie zákonodarcu prípadne rozšíriť právomoci. No a k počtu prokurátorov členských štátov, už som o tom hovorila, začala som konzultácie s členskými štátmi a tam sa potom stanoví počet, zmysluplný počet e, delegovaných prokurátorov pre každý členský štát. Musíme použiť objektívne kritéria, nie len štatistiky, ale musíme zobrať do úvahy aj ako presne vyzerá právny poriadok členských štátov. A čo sa týka um, toho zhabania um, ehm, e, aktív, tak um, tu by bolo dobre mať jedno centrálne miesto, kde by sme mali k dispozícii informácie a údaje, vymeniali by sa teraz e, národnými prokurátormi, no a implicitne by sme mohli účinne pracovať aj v oblasti e, konfiškácie, konfiškácie aktív. Ďakujem. Ďakujeme pani Koveši za tieto detailné informácie, ktoré ste nám poskytli. Máte ešte minútu. Pani Čech, chcela by som sa vyjadriť k tomu, čo podala komisia. Myslím, že by bolo dobré, keby nám komisia na budúce poslala niekoho, kto je v podstate zodpovedný za spis, na ktorom pracujeme. To by nám pomohlo pri práci v parlamente. Takže pani Goveči, chcela by som vám najprv srdečne poďakovať a vidíme skutočne, že intenzívne pracujete a že sa usilujete spolu s vašim tímom, aby ste postavili EPPO na nohy za komplikovaných podmienok. A aby som vám pomohla, tak e, tu máme katalóg otázok, e, v podstate, ktorý má zistiť, kde potrebujete ešte dodatočnú podporu aby sme mm, videli presne, kde sú problémy, nedostatky, kde potrebujete našu podporu a tak, aby som mohla aj kolegom potom diferencovane referovať, kde môžeme vás podporiť a sa za vás postaviť prostredníctvom našich dvoch gestorských výborov, ale aj um, teda nášho výboru Eh, pre rozpočty. My vám prajem, aby ste si splnili a dosiahli všetky ciele, ktoré ste si stanovili. Určite vás pri tom podporíme. Viola von Kramon, eh, chceš niečo povedať? Tiež prajem eh, veľa šťastia pri rozhovoroch s pánom komisárom Hánom. On je kľúčová osoba, ktorá by mohla dať zelenú vyššiemu rozpočtu pre EPPO a zatiaľ sa nepohol ani o krok, nezareagoval absolútne na žiadne žiadosti, takže je otázka času, kým sa aj z finančného pohľadu eh, zaviaže vzťahu vo vzťahu k EPPO. Ešte na záver, komisár Hán ešte vôbec nedostal príležitosť zareagovať, aby sme boli úprimní, pretože najprv potrebuje eh, návrh pani kveši hľadom konkrétnych čísel, takže táto, tento návrh bol predložený a dúfame, že to je slub, ktorý nám dal komisár Oettinger v našom výbore, že príde eh, dodatočný rozpočet, že teda toto sa splní a zároveň sa musíme snažiť pokúsiť presvedčiť komisiu, aby to urobila Takže v tomto zmysle, pani Koveši, vám prajem všetko dobré. Môžem vám tuto e, dať so sebou všetky naše otázky, nemusíte to podať hneď, pošlite nám to neskôr. A pokiaľ by ste potrebovali nejakú pomoc, tak prosím, dajte nám vedieť. Nás by zaujímalo, ako, fungujú, ako funguje spolupráca s členskými štátmi, nakoľko sú členské štáty aktívne, ochotné, pripravené spolupracovať pretože vieme aj z výboru KONT, že e, v niektorých prípadoch kde boli e, odporúčania OLAFu, tak e, mm, sa niekedy stalo, že prokuratóra v podstate nemohla alebo nechcela konať, takže pokiaľ vy ste toho názoru, že musí začať e, urgentne vyšetrovanie, tak e, musíte o tom presvedčiť aj členský štát, takže tu som zvedavá, ako to bude presne vyzerať. Dúfam, členské štáty budú s vami aktívne spolupracovať, aj konštruktívne, a, tak aby táto spolupráca skutočne bola dobrá aby sme dosiahli zníženie miery e, cezhraničnej kriminality proti finančným zájmom EÚ v budúcnosti. Ďakujem aj za vašu prítomnosť a prajem všetko dobré. Pani Inetfeld. Ďakujem. Myslím, že všetci sme robíme obavy ohľadom toho, čo sme dnes počuli lebo táto diskusia sa tu stále opakuje. Ja by som navrhovala, aby možno predsedníctva a koordinátori týchto dvoch výborov si v nadchádzajúcich dňoch spolu sadli za stôl a pozreli sa, aké máme nástroje. Pretože, ako hovorí, môžeme slušne sa opýtať komisie a rady a oni nám asi ani neodpovedajú. Takže sadnime si s koordinátormi oboch výborov, zistíme, aké máme možnosti. Благодаря ви за тази Ďakujem vám všetkým za dnešnú komplexnú diskusiu, aj pani Kveši. Vidíte, že môžete počítať v budúcnosti s našou podporou. Akýkoľvek problém by sa vám postavil do cesty, môžete sa vždy spolahnúť na našu podporu. Ďakujem za detailné informácie, ktoré ste nám poskytli. A teraz diskusia skončila. Bien, nos falta un punto para terminar la sesión de hoy. Takže prejdeme k poslednému bodu dnešného programu, bod 6. Vážené kolegovia, prosím, pousádzajte sa. Bien. Dobre, Takže ďalší bod programu informovanie výboru ohľadom medziinstitucionálnych rokovaní, ohľadom legislatívneho návrhu vytvorenia Fondu pre vnútornú bezpečnosť v rámci budúceho viacročného finančného rámca. Spravodajkyňou výboru je pani Monika Holmajer. Máte slovo. Ďakujem. Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, drahá Majte, vážené kolegyne, kolegovia. Úprimne povedané, eh, ako sa tak pozerám na mňa, kolegov, teňových spravodajcov, a eh, všetci tí, ktorí tu nie sú, až tak veľa toho nemám, o čom by som poreferovala. Eh, takže prečo tu nie je takýto žiaden pokrok? prvom rade e, na rade kurzovalo, že ako poslanci sme nechceli rokovať, nechceli sme sa dostať ďalej. Jasne chcem povedať, že rada, respektíve predsedníctvo, ani počas fínskeho predsedníctva, ani počas chorvátskeho predsedníctva nemalo rokovací mandát. No a to je potom problém, keď tam tak sedíte na technickom trialógu a maximálne môžete vyriešiť nejaké samozrejmosti. Kto je za info- výmenu informácií? Všetci. Nikto by bol proti. Takéto základy sa dajú vyriešiť, ale všetky tie otázky, kde ide naozaj e, o rokovania, tam e, zaznie vždy odpoveď, nemáme rokovací mandát. No a keď rada a parlament by sa celkom dobre zhodli, tak potom zrazu komisia sa e, snaží vystupovať ako spolu e, zákonodárca a prihlási sa povie, že teraz oni nesúhlasia. Komisia samozrejme má právo nadnášať svoje otázky, ale nemôže celé rokovania na základe svojich e, želaní formovať a my za parlament teda máme povinnosť postupovať tak, ako sme to medzi sebou dohodli, nie aby to zodpovedalo teda takýmto želaniam. Radu sme poprosili, eh, pokiaľ ide teda o teda, eh, kultúru eh, spravodajských služieb, keďže je to zložitá téma pre členské štáty, poprosila som radu, aby nám teda popísala, ako oni môžu zabezpečiť v prípade potrebnej spolupráce napríklad v oblasti organizovaného zločinu alebo terorizmu, aby sme tu našli nejakú vhodnú formuláciu, aby E, to teda bolo už nejako ohraničené, aby im to vyhovovalo, zkrátka táto formulácia. Ale zatiaľ sa rada ešte nevyjadrila, nemáme odpoveď. Preto sme sa zatiaľ dohodli, že chceme zabezpečiť príspevky z ISF pre vnútorné agentúry EÚ, pokiaľ ide o operatívne e, otázky. Komisia E, to nechce, rada je tomu otvorená, ale ak si to e, komisia neželá, ale rada a parlament e, sa zhodujú, tak navrhujem, aby sme sa dohodli, napokon to musí akceptovať aj komisia. No a potom v oblasti zastrpovania výdavkov, pokiaľ o tre, tretie štáty, tam má rada veľké výhrady, obavy. Potom je tam jeden bod, ktorý sme nadniesli v oblasti riadenia kríz Komisia aj rada chceli, aby to išlo smerom novovytvoreného nástroja pre boj proti prírodným katastrofám. Tu musím úprimne povedať, teroristické útoky sú niečo iné. V prípade teroristických útokov musíme byť schopní aj v oblasti bezpečnosti e, zabezpečiť rýchlu a presnú spoluprácu. A takáto forma riadenia kríz e, boli tu potreby v Belgicku, vo Francúzsku, u nás v Nemecku, v Berlíne v tejto súvislosti. Treba tu mať možnosť spolufinancovať to, čo je nutné. Aspoň takáto možnosť by tu mala byť otvorená. No a ďalej v téme kybernetickej kriminality a bezpečnosti sme tu nadnesli dôležité otázky na technickom trialógu E, sme to dosť dobre vyargumentovali voči komisii, prečo je to dôležité. Nechcela sa tomu komisia však dostatočne otvoriť, aj keď rada bola celkom pozitívne nastavená. A preto si myslím, že otázka kybernetickej bezpečnosti, aj boja proti kybernetickej kriminalite, ochrany e, obyvateľov e, pred ňou, toto by sme tam mali e, zapracovať, pretože aj používanie prostriedkov ISF nebýva vždy také rýchle a ľahké, ako by sme si to zo strany parlamentu želali a považovali za správne. na tomto pozadí E, sú tu samozrejme aj problémy horizontálnej povahy, ktoré sme zatiaľ nevyriešili. Komisia e, by toho chcela mať viac v tejto oblasti a ja samozrejme rokujem na základe mandátu, ktorý som dostala od parlamentu, respektíve tohto výboru a e, od toho sa nemôžem svojvoľne odkloniť. Keď ako parlament povieme, že určité oblasti chceme vylúčiť, tak budem v na základe tohto aj rokovať, ale pokiaľ ide o horizontálne ustanovenia, sme ob, len obmedzenie sa dostali e, dopredu alebo nepokročili mm, pri tých horizontálnych trialógoch, e, kde fínske predsedníctvo, komisia, tri témy spravodajcov a spolupracovníci sekretariátu boli všetci prítomní sme síce mohli dos- docieliť pokrok v oblasti napríklad povinnosti e, ohľadom transparentnosti a podobne, ale úprimne povedané, ešte stále to veľmi pomaly prebieha, aby som to opatrne sformulovala. Preto by som sa chcela e, spýtať kolegov, e, má to zmysel pokračovať v oblasti technických trialogov, keď v tej politickej oblasti sme nedocielili nulový pokrok v koordinácii s ostatnými oblastiami AMF a BMVI, teda nástroj pre riadenie hraníc a EULISA. Nemali by sme sa možno obrátiť písomne na radu. Ja by som chcela ešte raz diskutovať, viesť dialog s predsedníctvom rady, pretože nemá zmysel sa dostať ďalej len o milimetrík ja už poznám takéto trialógy, kde sedíte, e, um, povie sa bod 1, takáto je pozícia parlamentu. Fínskemu predsedníctvu sme to tiež roz, e, už rozprávali. Aha, to, to sme my nevedeli. Dobre, takže bod 2. Predložíme druhý bod a taký istý postup. Aha, takáto je pozícia parlamentu. No áno, my sme ju už predniesli finskému predsedníctvu. Aha, ach tak, to sme nevedeli. Dobre, ďalší bod. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže je to také trochu nepríjemné aj eh, pre našich eh, spolupracovníkov, takže Snažím e, sa preto kontaktovať aj predsedníctvo. Chcem sa ich spýtať, či majú vôbec nejakú predstavu, ako sa dopracovať ďalej, pretože takto sa ďalej nedostaneme. Opakujeme sa, opakujeme sa, opakujeme sa a napokon sa v, v takmer žiadnom bode nedostaneme dopredu. Takže to je také trošku frustrujúce pre spravodajkyňu, e, o čom vás tu informuje, ale nič iné mi neostáva, pretože rada je takto pripravená a ani komisia nechce ísť tak celkom našim smerom, takže e, momentálne to vyzerá takto ťažko. A dohodnem sa aj s kolegyňou Fajon, aj e, spravodajcom za nástroj riadenia hraníc a chceme zistiť, či by e, sa nepodarilo, aby rada, predsedníctvo rady malo mandát teraz aspoň pre niečo. Ďakujem vám teraz za trpezlivosť, ale nemohla som to ovplyvniť aj jednotlivé týmy. Tie sa snažia na technických trialógoch aspoň o aký taký pokrok. Nuž, hovoríte nám len to, čo ste videli a žiadate nás tu o stanovisko a máte dostatok skúseností a preto už len popisujete, čo ste tam videli. Máte dosť skúseností a preto je pre nás dôležité a zaujímavé si vás vypočuť. E, taktiež je dôležité, aby sa kolegovia vyjadrovali ku konkrétnym bodom z politického pohľadu, ktoré sa týkajú tohto spisu. Čo sa týka e, ostatných spravodajcov, pán Romeo Franc žiada o slovo. No a pokiaľ už nechcú hovoriť ďalší tieňovi, tak prejdeme k ostatným kolegom. Pán Kofot ešte, takže začíname prvé kolo otázok. Pán Franc, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, milé kolegyne a kolegovia. E, s odporom som zobral na vedomie, že pri včerajších rokovaniach na technickej e, úrovni návrh k tréningu e, pre, proti rasizmu pre policajné sily bol vyškrtnutý, teraz sa tam len krátko spomína. Keďže tu máme čoraz viac problémov s rasizmom v našej spoločnosti, je našou povinnosťou na všetkých úrovniach politickej a inštitucionálnej využiť všetky páky pre boj proti rasizmu Milá Monika, milá pani Holmajer, práve na základe toho, e, k čomu došlo včera v, Turine, e, v Turinsku a e, keď, že sme si minulý týždeň práve pripomenuli obete holokaustu. Chcem pripomenúť, že takéto opatrenia sú dôležité, nemôžu sa dávať bokom ako nedôležité. Aj v Chorvátsku, kde policajné násilie bolo používané voči a teda je používané každodenne voči eh, migrantom na hraniciach, by takéto školenie pre boj proti rasizmu bol veľmi, bolo veľmi dôležité. Prosím vás, aby ste sa zasadili za to, aby eh, príslušná klauzula o týchto školeniach v texte ostala. Ďakujem, pán Tak for det, formand, og eh, allerførst stor tak til ordfører. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem pani spravodajkyni Holmajerovej za túto správu. E, naozaj odvádza vynikajúcu prácu. Bez pochyby naša bezpečnosť je v týchto rokoch ohrozovaná. Pozrieme sa na situáciu v európskych e, mestách, kde islamistickí teroristi e, E, šírili teror. Ja mám krátke skúsenosti v tomto výbore. Uvedomujem si, že nemôžeme docieliť e, dohodu k najlepším riešeniam, vyriešiť celý problém, ale snažme sa spon dohodnúť e, na najlepších iniciatívach, ktoré idú správnym smerom. Pokiaľ ide o používanie prostriedkov v tretich krajinách, zdieľam obavu rady. Myslím si, že treba veci riešiť často v tretich krajinách, lebo odtiaľ tie problémy pochádzajú. Je tu problém často v oblasti e, právneho e, štátu. Toto by sa nemalo využívať ako nástroj medzi určité členské štáty EÚ. Keď sa pozrieme na príspevky e, z rokov 2014 až 2020, pokiaľ ide o tento fond, musím povedať, že chcem e, podporiť aj e, správu, aj fond. Moja krajina sa zúčastňuje iba na nástroji um, týkajúcom sa uh, vonkajších hraníc. My sme mimo uh, teda spolupráce, ale na Kodanskom letisku sa zúčastňujeme tej vysokej miery kontroly vonkajších e, hraníc. Je dôležité, aby sme mali um, efektívne e, narábanie s žiadosťami o azyl. Pokiaľ ide o túto oblasť, naša delegácia podporuje e, prácu je to dôležité, aby sme tu mali dobrú vnútornú koordináciu, keď chceme zabezpečiť bezpečnosť občanov EÚ. Ďakujem. Teraz e, voľné kolo otázok. Pán Brajer. Ďakujem, pani predsednička. E, to je nedorozumenie, ja som nežiadala slovo. Pues ha habido un malentendido. No už zle sme zapochopili pani Holmajer, alebo ešte niekto? Máte slovo. Som krátko zraka, nevidím vás. Senior Resler. Pán Rezler. Thank you very much, sir. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Vytvorenie ISF je určite jednou z priorít pre EPP. Ako spravodajca pre stanovisko LIBE k rozpočtu na 2021 sa budem určite snažiť e, e, čo najviac, aby sme zabezpečili dosadok prostriedkov v tomto rozpočte. Žijeme v rýchlo sa meniacom svete, kde sú nové bezpečnostné e, hrozby, narastajú každý deň, menia sa v oblasti kybernetického zločinu, prania špinavých peňazí, tomu tak. Sú tu čoraz sofistikovanejšie metódy, ktoré využíva organizovaný zločin, preto veľa bezpečnostných e, obav je, patrí medzi najvyššie priority e, európskych občanov. E, my sme zároveň volení politici, treba, aby sme zabezpečili, že tieto prostriedky sa vynakladajú podľa pravidiel Určite tu zohráva rada dôležitú úlohu a chceme docieliť významný e, pokrok, e, pokiaľ ide o ISF. Avšak žiaľ, e, predsedníctvo rady momentálne má obmedzené možnosti. Zatiaľ všetky návrhy idú smerom k Eh, znižovaniu prostriedkov pre tento fond a to je úplne neakceptovateľné. Dúfame teda úprimne, že chorvátske predsedníctvo získa plný mandát eh, pre rokovania o ISF, aby sa čo najrychlejšie tento fond dal eh, prijať. Ďakujem. Pani Holmajer. Srdečne ďakujem, kolegyňa a kolegovia. Na technických e, trialógoch tu ešte nie sú žiadne úplné e, dohody, takže to informácie sú nesprávne. Všetko to, o čom sa diskutuje o technických trialógoch, sa najprv diskutuje medzi tie, e, medzi technickými spravodajcami, až potom diskutujeme o tom, ako budeme v závere reagovať a veci stanovovať. Takže takto to momentálne vyzerá. Ale je tu, myslím, návrh takýmto smerom a E, ešte tomu celkom e, presne nevediem, neviem, neviem prečo, preto e, medzi sebou o tom diskutujeme. Ja som ešte k tomu rozhodnutie neprijala, ani nikto nás, takže v niektorých oblastiach teda vôbec e, žiadne pokroky tu nie sú ani dohody. Sú určité návrhy, ktoré sa predkladajú a tie si jednoducho e, podrobnejšie pozrieme. E, Ďakujem aj za e, vyjadrenie podpory kolegu Resslera, aj kolegu z Dánska v oblasti, kde sa Dánsko podiela na spolupráci. Musíme sa naozaj snažiť, aby chorvátske predsedníctvo získalo plný mandát, inak e, tu nedáva žiaden zmysel e, organizovať technické trialógy, kde nemáte žiaden mandát. Jednoducho si len e, slušne e, sedíme e, jedni proti druhým, sme milí k sebe, ale nemôžeme vôbec rokovať, takže to naozaj vedie len k frustrácii na obidvoch stranách. Preto sa treba snažiť, aby chorvátske predsedníctvo získalo rokovací mandát, s ktorým by sme potom mohli aj pracovať ďalej. Ďakujem pekne a budeme pokračovať ďalej. Teda. Dobre, takže vy ste váš konkrétny návrh e, predstavili skutočne detailne, nikto nie je proti, takže musíme na tom e, pracovať aj naďalej, ale treba to aj materializovať hlavne. Takže nielen si uvedomiť, ako vyzerá situácia a pokúsime sa podľa vašich usmernení potom ďalej pracovať. Ďakujem. Dicho lo cual, no... No a teraz už nemáme ďalšie body na programe. A tým pádom vás informujem o budúcej schôdzi 29. februára o 9. do 12.30 a potom po obede v Bruseli a potom 20. E, februára taktiež do obeda aj po obede. Ďakujem a pekný deň.